Okay, please take your seats immediately. It's a Prosím, okamžite zaujímite miesta, aby sme mohli začať vypočutie. Okay, good evening everyone. Uh, we're on a very tight... Máme veľmi, veľmi, veľmi málo času, prosím. Už sme zo pár minút aj vyplýtvali. Prejdeme teda hneď uh, k vypočutiu. Na úvod chcem privítať vás všetkých, e, pani navrhovanú komisárku, pani Rechec, e, kolegov e, z viacerých výborov, pre rodovú rovnosť, pre právne záležitosti, pre výbor LIBE. Takisto vás chcem informovať, že z 3. júla predsed, pán Barroso naznačoval, že v prípade úspešného vymenovania jej pripíše portfólio spravodlivosti základných e, práv. Po pár e, slova e, od pána Svobodu a pani predsedkyni výboru pre práva žien. Bude tu prehovorí pani komisárka, potom koordinátori, iba koordinátori za každý výbor budú mať vie priradený čas, ako bolo dohodnuté na konferencii predsedov naš, e, naše vypočutie by nemalo trvať viac než 90 minút. Chcem sa ospravedlniť ďalším členom týchto troch výborov za tieto časové obmedzenia, ale toto e, vypočutie je vlastne výnimočné a musíme akceptovať situáciu taká, aká je. Chcem zdôrazniť, že toto by nemalo byť e, precedensom pre plnohodnotné vypočutia, ktoré budú na jeseň Vidím vo poznámku procedurálnu pani Meyer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, Vicky Meyer. Um, ik ben, uh... ja. Ďakujem, som Vicky Meyer, som členom uh, skupiny nezaredených. Mailom som podala pripomienku, že dnes večer nebudem môcť položiť otázku opakujem, že my by sme mali mať nárok, aj keď nezaradený, e, na možnosť položiť otázku. Okay, thank you for putting your objection. Ďakujeme za to, že ste pre- predložili vašu, vašu námietku. E, berieme ju na vedomie a prejdeme k prvému uh, prejavu pána Svobodu. Mr. Chairman, I would also... Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcel privítať členov výboru Jury, výboru Libe a výboru FAM. V prvom rade tiež ale pani Reichertz, eh, navrhovanú komisárku. Chcel by som zdôrazniť, že kooperácia medzi našimi výbormi je veľmi dôležitá. Máme totiž oblasti, kde sa naše záujmy prekrývajú, spoločné záujmy Takisto sú to záujmy zodpovednosti e, e, pani komisárky, e, ktoré sa prekrývajú aj s oblasťou zodpovednosti nášho výboru Jury, menovite pokiaľ ide o oblasť e, e, občianskej spravodlivosti, rodinného práva, medzinárodného súkromného e, práva. Preto na túto oblasť sa predstavitelia výboru jury zamerajú. Som presvedčený, že po vašom zvolení pani kandidátka dva spolupráca s vami bude taká plodná, ako bola doteraz s predchodkyňou pani Redingovou. Vzhľadom na krátkosť e, času odovzdám slovo pani Garcia Pérez z výboru FAM. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Všetkým vám želám dobrý večer. Vítam pani Reiters Vo výbore FAM sme toho názoru, že vaše kompetencie, ktoré budete rozvíjať v tom stanovenom čase, budeme hovoriť o veciach, ktoré sú pre nás dôležité. Politika rovnosti je prierezová, mala by byť prítomná vo všetkých európskych politikách ktoré sú pre nás dôležité. Otázky ako boj proti rodovému násiliu, otázka materskej dovolenky alebo pôsobenia žien v správnych radách alebo situácia žien v krízovom období, reproduktívne a sexuálne zdravie. To všetko sú veľmi dôležité témy pre náš výbor a určite jednotlivé koordinátorky nášho výboru položia otázku k týmto témam. Nebudem viacej zdržiavať a môžeme ísť rovno k otázkam kolegov z výborov. Thank you very much, Rachi. Uh... Ďakujeme. Pani Reichertz, uh, na úvod máte priestor na úvodné stanovisko. Máte 10 minút na úvodné, uh, úvodný priestor, úvodné otázky od členov výboru. Vážený predsedajúci, vážení uh, poslanci, prejdem teraz na francúzštinu, a vám to nevadí, pretože už síce dávno, ale študovala som právo vo francúzštine, ak uh, vás chcem varovať, že budem používať tieto jazyky. Moja dnešná prítomnosť E, e, vychádza z pôsobenia pani Vivian Redingovej v parlamente a jej gratulujem. Kontext tohto vypočutia aj špecificky. Na jednej strane obdobie, kedy luxemburská vláda ma dezignovala, to obdobie je krátke. Ide do obdobia do vytvorenia novej komisie a všeobecná, všeobecné usmernenie komisie e, bude menovaná kandidátka na post komisára, ale rozhodne je to pre mňa aj tak veľká výzva Veľmi skromne predstupujem pred vás. Chcela by som pokračovať v aktivitách pani Redingovej a nadviazať aj na moju prácu vo všeobecný e, prospech a záujem EÚ a to robím v mojej 30-ročnej práci každý deň. V mojom dotazníku eh, a na otázky som odpovedala a vysvetlila som, aké sú moje skúsenosti. Zopakujem, ak som menovaná, tak eh, chcem sa plne kolegiálne a transparentne zúčastňovať práce komisie v neustálom dialogu s parlamentom, aby ste mohli vykonávať účinnú demokratickú kontrolu. Teraz stručne ku mne a eh, k môjmu portfóliu. Ja ako žena si myslím, že počúvanie, zdieľanie a participatívny leadership to sú skutočné hodnoty a budem sa snažiť ich realizovať vo všetkých mojich profesionálnych inštitucionálnych vzťahoch a predovšetkým s vami. Za posledných 5 rokov európsky priestor spravodlivosti zaznamenal veľký pokrok. Spravodlivosť pre občanov, pre ekonomický rast to sú politiky, ktoré priniešli konkrétne zlepšenia života občanov a firiem. Napríklad prijatie návrhu o dedičstve uľahčí to život e, rodín v cezhraničných manželstvách. Európsky občania majú rovnaké procedurálne práva všade v Európe, či už ide o právo na tlmočenie alebo e, prístup k advokátovi v oblasti e, civilných a sociálnych otázok sa tiež zaznamenal veľký pokrok napríklad pre malé a stredné firmy. E, procedúra exekvatúr bola zrušená, pretože bola veľmi nákladná. Parlament preukázal, že bol vždy na čele v otázke spravodlivosti ľudských práv a občianstva. Júnové závery rady uznávajú, že sme urobili obrovský skok vpred v aplikácii Lisabonskej zmluvy. Spolupráca v občianskej a trestnej oblasti sa tiež stala európskou politikou a tam tiež platí spolurozhodovanie. Ďalší obrovský pokrok Lisabonskej zmluvy je Charta základných práv. A teraz môžeme zabezpečiť jej efektívnu aplikáciu vo všetkých oblastiach. Naše hodnoty sú v hre, my ich musíme rešpektovať a ochraňovať. Talianské predsedníctvo má jasné ambície v tejto oblasti. Chce rozvíjať tieto sektory v úzkej spolupráci s vami. Ciele, ktoré by som s vami e, dnes rada rozobrala, sú Jasne ste povedali, že chcete ambicióznu reformu európskeho rámca ochrany údajov je to priorita pre budúce mesiace. Náš spoločný cieľ by malo byť najlepšie pripraviť práce v trialógu. Spolupráca medzi komisiou a parlamentou bola e, vynikajúca. Vaša podpora v budúcich mesiacoch bude prvorada. Rokovania z USA, to je veľmi aktuálna téma, dostali sa do rozhodujúcej fázy či už ide o rámcovú dohodu v policajnej a trestnej spolupráci, aj pokiaľ ide o výmenu obchodných údajov. V rámcovej dohode USA urobili obrovský krok vpred, pokiaľ ide o reciprocitu práva odvolania pre európskych občanov. E, v júni tohto roka e, prišli s týmto rozhodnutím. EP sa vyjadrilo veľmi jasne e, v správu pána Moraeša. Ja sa zavezujem, že vás budem informovať o vývoji tejto témy, ktorá bude zrejme najdôležitejšia budúce 4 mesiace. Pokiaľ ide o Safe Harbor, už tam máme e, veľký pokrok a je ale potrebné, aby tých 13 odporúčaní bolo veľmi e, podrobne kontrolovaných Safe Harbor aj dohoda sú potrebné, aby sme dosiahli dôveru USA v, v ochrane osobných údajov. Solventnosť aj to je dôležitý projekt pre ekonomický rast a podporí tie firmy, ktoré sú v ťažkostiach. Integruje do európskej legislatívy dôležité prvky záchrany pre firmy a vytváranie pracovných miest ja dúfam, že Rada a komisia sa v trialógu dohodnú aj s parlamentom. Európska e, prokuratúra je ďalší dôležitý projekt. To nám umožní bojovať proti podvodom účinnejšie a ochraňovať európsky rozpočet. Talianské predsedníctvo urobilo z tejto témy jednu z priorít a komisia jej bude pomáhať pri tom. Smernica boja proti podvodom stanovuje základné pravidlá, ktoré budú pomáhať aj Európskemu prokurátorovi a na tom by sme mali spolupracovať. EP už dosiahol pokrok v procedurálnych právach, hlavne právo na tlmočenie informácie a na právnu asistenciu. Určite vytvoríme spoločné štandardy v trestnej oblasti, hlavne pokiaľ ide o prezumciu neviny, jurisdikcionálnu pomoc a ďalšie oblasti. Ja ako žena pripisujem špecifický význam prítomnosti žien v správnych radách firiem. Tento cieľ je dôležitý jednak pre e, genderovú rovnosť, ale aj z ekonomických dôvodov. Je dokázané, že ak v správnych radách sú prítomné ženy, má to pozitívny dopad na konkurencieschopnosť firiem. Táto téma je jediná legislatívna téma v oblasti rovnosti mužov a žien, kde komisia bude môcť počas tohto mandátu urobiť pokrok. Nezabudnem určite naň. A ako sa tu spomenulo, násilie na ženách, boj proti nerovnosti, proti vyzývaniu k nenávisti a tak ďalej. Na to všetko sú potrebné aktivity rovnako ako v oblasti integrácie Romov alebo zabezpečenia práv komunity LGBTI. Môj mandát e, je vyvrcholením môjho verejného pôsobenia. Moje pôsobenie v kolegiu určite prispie k tomu, aby som mohla podporovať základné hodnoty EÚ. Budem podporovať e, slobodu cirkulácie, slobodu pohybu a všetkých základných e, slobod a práv budem tomu venovať maximálnu energiu. Som maximálne motivovaná, aby všetky legislatívne témy sa rozvinuli a to v duchu privilegovaného dialogu s Európskym parlamentom. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Ďakujeme pani Reichertz. Prejdeme teraz k otázkam. za EPP v Libe bude pani Monika Holmajer hovoriť ako koordinátorka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Prvé otázky pre pani Reichert. Najprv otázka týkajúca sa ochrany údajov, konkrétne e, problém ktorý je v tom, že na jednej strane digitálne technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní nových pracovných miest a raste, ale máme tu tiež problém, že e, v prípade Google je tu monopol, ktorý nielen skresluje trh, ale ešte aj triedi informácie, ale osobitne tiež dbá na to, aby malé začínajúce podniky, malé a stredné podniky na trhu sa nemohli presadiť. Je to typická úloha monopolistu. Otázka znie, aké nápady máte v tejto súvislosti, aby z právneho pohľadu sa mohlo zastaviť postup Google, ale aby sme mali určitú spravodlivosť v rámci trhu. Druhá potom otázka, ktorá ma vedie k obavám, že monopolisti ako Google e, sa samostatne zaobchádzajú s údajmi a vnúcujú spotrebiteľom ich kritéria. A tu mám otázku, aké možnosti vnímate vy, aby monopolné postavenie týchto podni- aby títo monopolisti nemohli takto voľne používať údaje a vytvárať si nové e, trhy tam, kde ostatní tak činiť nemôžu. A potom po druhé otázka na tému vzájomná spolupráca E, cezhraničná spolupráca. Vidíme, že e, máme tu e, príklady cezhraničného zločinu, ťažkých zločinov, aké možnosti máme u spoločných vyšetrovacích tímov s menej byrokraciou, s rýchlejšou, precíznejšou spoluprácou. A tu otázka znie, či by ste si vedeli predstaviť i formy stálej spolupráci, tzv. stále spoločné vyšetrovacie týmy a ešte nad rámec tohoto e, sú tu výrazné problémy pri vzájomnom uznávaní dôkazných materiálov cezhraničného vyšetrovania, aké formy rozšírenia alebo doplnenia práve v trestnoprávnej oblasti a pri prenasledovaní ťažkých zločinov e, cez hranice, aké mo- možnosti by ste navrhli. Ďalej otázka k OLAFu E, dokázané je, že došlo k porušeniam a ukázalo sa, že práve generálny riaditeľ Olafu, Kessler a ďalší e, vyšetrovatelia e, sa dopustili výrazných porušení e, charty ľudských práv a tiež pokiaľ ide e, o nariadenie 45 2001, že vlastne E, ich súkromná sféra nie je až taká svetá. Moja otázka, ako chcete zaručiť to, aby OLAF, aj generálny riaditeľ, i celý personál sa plnohodnotne, aby plnohodnotne rešpektovali ľudské práva, aby ich úrady dbali na to, že sa bude plne rešpektovať, e, budú, budú sa rešpektovať ľudské práva. A ako sa chcete postarať o to, aby sa všetkých e, nariadení držal aj OLAF. A teraz ešte otázka k Eurojustu, pokiaľ ide o európskeho prokurátora. Podľa Eurojustu, e, teda Eurojust by nemal dostať ďalšie prostriedky, budú trpieť i ďalšie, utrpia tým ďalšie úlohy e, Eurojustu. A chcete sa postarať, aby európsky prokurátor nebol len na papieri, ale naozaj, aby bol pridanou hodnotou pre európske spoločenstvo. Druhú skupinu otázok za EPP potom položí Roberta Mecola. Ja sa zameriam na ochranu údajov. 12. marca Európsky parlament hlasoval o návrhu legislatívy v prvom čítaní a posunul ho tomuto parlamentu a na poslednej rade o vnútorných záležitostiach ministri e, sa dohodli na balíčku všeobecného prístupu k ochrane údajov a takisto mechanizmus pre e, jednotné riešenie prostredníctvom jedného kontaktného miesta. Zdá sa, že tu teda je spoločné, e, spoločný pohľad, pokiaľ ide o pôvodný text navrhovaný komisiou. V tomto kontexte, ako sa chcete vrátiť, pokiaľ ide o obsah pôvodnému dílu, ako umožniť balíčku, aby bol dohodnutý, realistický a dúfajme krátkom čase. Môžete nám tiež povedať, do akej miery mm, e, e, pri diskusii so Spojenými štátmi sa diskutuje o ochrane osobných údajov, ako to bude mať e, dopad na pozíciu komisie a rady k ochrane údajov a nariadenie v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o program sledovania NSA, v marci parlament prijal uznesenie, k tomuto programu a jeho dopad na základné práva občanov EÚ a pokiaľ ide o transatlantickú spoluprácu. V uznesení parlament vyzýva, e, aby sa prijali opatrenia vedúce k okamžitému zastaveniu princípu Safe Harbor E, takisto e, treba predložiť návrh nového rámca na transfer osobných údajov z EÚ do e, Spojených štáty, kde ide o požiadavky komunitárnej formy ochrany údajov. V tejto súvislosti, ako chce komisia predložiť tieto odporúčania? V rovnakom uznesení Európsky parlament vyzýva komisiu, aby predložila právny návrh pokiaľ ide o celoeurópsky routingový systém, pokiaľ ide o spracovanie e, údajov, to by bola subštruktúra existujúceho internetu a nerozšírila by sa za hranice EÚ. Môžete nám povedať, či komisia predloží takýto návrh? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste predržiavali račníckého času. Ďalší set otázok je z eh, eh, koordinátku Libe pre eh, skupinu SND. Nech sa páči. Ďakujem pani Reichert. My hľadáme komisárku pre relatívne krátky čas, preto sa chcem sústrediť iba na tri tematické okruhy. A ja by som chcela začať eh, s eh, ochranou údajov. Parlament eh, s veľkou väčšinou prijal rozhodnutie, ale momentálne to blokuje rada a práve preto nás to hnevá, pretože každý deň práve v súvislosti s internetom tu sa dozvedáme nové veci a nemáme žiadne úpravy, ktoré by nám umožnili sa s tým vysporiadať. Týka sa to aj koncernov, aj e, vlád, e, tieto využívajú. Takže ako si viete predstaviť, že by sme mohli prekonať blokádu e, rady v tejto oblasti? A v tejto súvislosti samozrejme je dôležitý aj rámcový dohovor z USA o výmene údajov o, v oblasti trestného stíhania. Pre nás bolo vždy jasné, že ak by niekedy došlo k takejto dohode, vždy to bude predstavovať e, aj možnosť e, nápravných prostriedkov pre e, občanov EÚ, ktoré boli účinné. Akú možnosť tu vidíte, aby sa zabezpečilo, že takáto dohoda nebude zaostávať za očakávaniami Európskeho parlamentu, ale bude zohľadňovať práve tieto kritéria. Posledný bod k oblasti ochrany údajov, samozrejme Safe Harbor. Pre mnohých e, e, kolegov a kolegyne tu v parlamente je to už rozporuplné, už toto samotne, pretože vlastne tieto údaje v rámci Safe Harbor nie sú bezpečné. A e, komisia slúbila najprv preskúmanie. Mali ste príležitosť preskúmať, aké alternatívy, aké zlepšenia by sa tu mohli vykonať, alebo či sú nejaké možnosti Safe Harbor e, skutočne ukončiť a zabezpečiť naozaj bezpečnú výmenu údajov nejakým iným spôsobom. Dôležitou oblasťou je otázka e, právneho štátu a základných práv. Samozrejme, je to e, úlohou členských štátov v oblasti realizácie, a aby teda e, tie e, hodnoty, ktoré sa spomínajú e, v Charte základných ľudských práv, sa naozaj naplnili životom v členských štátoch. Komisia vytvorila Justice Scoreboard v tejto oblasti, ale tento sa sústredí iba na kontext Európskeho hospodárskeho semestra. Práve teda oblasť trestného práva je tu vyčlenená, čo je obzvlášť tragické, pretože práve v oblasti trestného práva musíme samozrejme zabezpečiť, aby procesné práva a e, teda právny štát boli e, zachované aj teda v súvislosti s obvinenými e, a podozrivými osobami. Vy sama ste spomenuli procesné práva, takže aké možnosti tu vidíte? Eh, vytvoriť nátlak tak, aby členské štáty, eh, ku ktorým sa dobrovoľne eh, tieto zaviazali, naozaj aj vo všetkých oblastiach presadzovali a aby základné práva naozaj boli zabezpečené pre všetkých občanov, nielen na papieri, ale aj v skutočnosti. Pri otázke základných práv samozrejme celkom priamo e, sme tu aj pri otázke diskriminácie. Je to téma, e, ktorou sa všetci zaoberáme. Týka sa to práv e, pristahovalcov, menšín. Máme tu stratégiu pre Rómov, ktorá bola vypracovaná, ale samozrejme sa to týka aj diskriminácie na základe pôvodu, náboženstva a Eh, mnohých ďalších. Na európskej úrovni tu máme niekoľko smerníc, v ktorých spomíname dôvody eh, diskriminácie a eh, diskrimináciu sme zakázali, ale tento zákaz diskriminácie sa sústredí vždy iba na celkom konkrétne jednotlivé životné oblasti, ako napríklad zákaz diskriminácie na, teda v oblasti pracovného miesta. A Ide o prístup diskriminácie, e, ktorý by mal byť e, zakázaný, diskriminácie vo všetkých e, sférach akéhokoľvek typu. Takže ako by ste videli takúto antidiskriminačnú úpravu? Nemala úspech na rade, teraz vy už máte iba 4 mesiace čas mm, a je to, zase sa to nemožná úloha v tak krátkom čase čo od vás žiadame, ale možno by ste mali aspoň e, určité myšlienky, e, aké kroky by sa dali e, prijať, aby sa vytvoril nátlak na radu, aby táto prijala ďalšie aktivity, aby sa veci pohli ďalej. To by z nášho pohľadu boli tie najzákladnejšie otázky, ktoré vám chceme položiť. Áno, to sú naozaj iba 4 mesiace ak chcete, tak teraz už môžete odísť, ak chcete, môžete ostať. E, a teraz e, koordinátor LIBEP za e, skupinu ECR, nech sa páči. Vítam vás, pani Rajche. V prvom rade by som chcel sa vedieť k tomu, čo bola pani Holmajer. Ja som bol spravodajcom k tomu spoločnému vyšetrovaciemu týmu a tiež som sklamaný, že zdá sa, že sme sa nedostali na tú úroveň kooperácie a spolupráce e, medzi jednotlivými týmami, e, o ktorú sme sa snažili. A e, teraz, keďže je tu čoraz nestabilnejšia situácia v Iraku a v Sýrii, a sú tu nezávislé skupiny ako ISIS. Mohli by ste povedať, ako by vyzerala výmena policajných údajov aj mimo EÚ? Bude to priorita. A pokiaľ je európsky zatýkací rozkaz, mohli by ste nám povedať, ako vnímate reformu v tejto e, oblasti? Či je to priorita? A e, zo strany komisie e, by ma zaujímal nejaký záväzok reform, zreformovať európsky zatýkací rozkaz. Myslím si, že je to dobrý nástroj, ale treba ho prepracovať. Keďže cvičíte jogu, chcem sa vás pýtať, ako vnímate e, právo e, na e, to byť zabudnutý a ako sa k tomu vyjadril Európsky súdny dvor prednedávnom. Ehm, viacerí zločinci eh, sa snažili, aby sa eh, určité eh, otázky týkajúce sa ich trestných činov vymazali a podobne. Ja si myslím, že to, ako sa vyjadril Ruský súdny dvor, je veľmi vágne a bez vhodnej legislatívy to, čo je vo verejnom záujme a čo nie je, sa jednoducho nedá ľahko učiť a to by bolo treba napraviť. Ako to vnímate? Ďakujem, e, pani komisárka. Máte právo neodpovedať otázky týkajúce sa jogy. A teraz e, Eh, teraz koordinátorka za eh, ALDE. Nech sa páči, ďakujem pekne a vítam vás, eh, pani kandidátka na post komisárky. Vítajte medzi nami. EU nemôže byť úniou bez komunity občanov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty. Základné práva nie sú niečím extra, ale platformou pre spoluprácu a dobre fungujúcu úniu. Preto sa vás chcem spýtať, ukážete, preukážete aj to, že sa naozaj zasadzujete presadzovať tieto práva a dokonca aj e, proti členským e, štátom, ktoré by e, nerešpektovali svoje záväzky zo zmluvy, vyplývajúce teda z Charty základných ľudských práv. Vedeli by ste si predstaviť dokonca aj návrh na eh, postup eh, súvisieť teda s porušením týchto eh, zásad, ako napríklad nezávislé súdnictvo práva LGBT, práva Rómov, sloboda tlače a podobne? A bolo by dobre, keby ste pokračovali, e, pokračovali na revízii Justice Scoreboardu, tak aby e, sa to týkalo aj nezávislosti súdnictva, e, právneho štátu a možno ešte osobne by som sa chcela spýtať, aký bol váš návrh na ďalšie monitorovanie stavu základných ľudských práv medzi 28 členskými štátmi EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Thanks, Cecilia. And now Ďakujem. A teraz otázky za skupinu EFDD a ich koordinátora Albert Libe. E, dobrý večer, pani Rajchec. Skupina, e, teda miera civilizovanosti e, štátu sa meria podľa ochrany základných práv ľudí Tie sú veľmi dôležité. Pokiaľ ide o e, súkromné osoby, EÚ má obrovskú zodpovednosť garantovať minimálne štandardy pri e, e, zadržiavaných osobách, aj pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi. Ešte veľa členských štátov dnes sa veľmi vzdialuje od vhodných od zabezpečenia vhodných životných štandardov e, väzňov. E, často sa dajú e, vnímať ako naozaj mučenie. Veľmi často sú porušované základné práva väzňov. A preto sa, sú aj veľmi vysoké, je veľmi vysoká miera napríklad um, Mm, tí, ktorí páchajú samovraždu, alebo tí, ktorí sú, eh, sa podvodu musia podrobovať eh, psychiatrickej liečbe. Eh, súvisí to aj so štokholmským programom. Ako mienite riešiť túto situáciu? Dobre, ďakujem pekne. A teraz Libe, koordinátorka za AGU NGL skupinu. Nech sa páči. Aj my vás srdečne vítame, pani Rajchec. E, e, teší nás, že tu začínate. Mám 4 otázky. Prvá sa týka ochrany e, údajov. K tomu už čo to zaznelo, aký je časový plán komisie, aký je váš časový harmonogram. A môžeme vychádzať z toho, že aj rada prekoná blokádu v súvislosti so smernicou, teda nielen nariadením, ale aj smernicou. Druhý bod špionáž e, európskych občanov. Aké kroky chcete e, podujať e, na to, aby správa o NSA špionáži s tým bodmi, ktoré sme tu vypracovali, vypracovali sa naozaj aj v praxi zrealizovala? Je to otázka bezpečnosti alebo základných práv pre vás. Tretí bod. E, základné práva v EÚ sa e, porušujú. Vidíme to v Maďarsku aj v iných krajinách. E, máme tu správu o Maďarsku, správu Tavareš, správu Michel o základných právach. Mm, pýtam sa teda, čo plánujete pri um, vlastne vymáhaní ľudských práv, základných ľudských práv a potom poprede o stratégiu o Rómoch. E, v posledných rokoch naozaj vzrastá diskriminácia Rómov. Chcete to takto ponechať alebo zamýšľate vypracovať naozaj záväznejšie nástroje na e, zníženie miery diskriminácie voči Rómom? Ďakujem, Cornelia. Ďalšia otázka zo strany VP eh, koordinátorky za eh, zelených, eh, pani Sargentini. Jan, Jan Albrecht položí svoju otázku na miesto nej. Ďakujem tri otázky za našu skupinu. Iba v, od apríla do júna takmer 4 tisíc Rómov e, e, bolo vyhostených e, Francúzskom. Čo chcete urobiť na to, aby sa zamedzilo proti tejto praxi, ktorá ide proti základným ľudským právam a služba agentúry pre, proti diskriminácii, pokiaľ ide diskrimináciu žien na základe antisemitizmu aj teda pokiaľ ide o skupinu LGBT LGBT eh, sa vyjadrila dosť negatívne. Európska komisia eh, v roku 2008 navrhla eh, legislatívu, ktorá by sa tomuto venovala, vtedy tu nie je žiaden postup. Ako by ste chceli zatlačiť, aby sa tu došlo k prijatiu? A potom mal som otázku k ochrane údajov, ale už ich zaznelo veľa ale počul som, že došlo k e, rozsudku, nielen rozsudku e, v súvislosti s Googlem, to sa už spomenulo, ale aj o zadržiavaní údajov. A keďže naša legislatíva už neplatí v tejto oblasti, máme tu smernicu o e, teda ochrane súkromných údajov v tejto sfére a v niektorých členských štátoch sú ešte stále v platnosti zákony, ktoré sú proti tomuto rozsudku aj tejto smernice o e-privacy v súvislosti s týmto rozsudkom a nie jeden členský štát dokonca plánuje takýto e, zákon. Takže plánujete prijať nejaké napravné pretenia proti týmto e, krajinám? Ďakujem. A teraz e, sa sme vlastne ukončili kolo otázok zo strany koordinátorov Libe. Ďakujem im za ich dodržiavanie rečníckého času. A ďakujem aj za kvalitu otázok, ktoré naozaj pokrývajú uh, celú tú uh, škálu tém, ktorými sa zaoberá výbor LIPE. Uh, e, Ja dúfam teda, že sa podarí pani Archetu v budúcich 10 minútach zodpovedať na tieto otázky. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Je to titánska práca nepotrebujem 4 mesiace, ale skôr 4 roky minimálne na toto všetko. No, ďakujem v každom prípade za všetky tieto otázky. Budem sa aj snažiť zoskupiť do veľkých kategórií. Tak sa ospravedlním, ak nebudem môcť ísť do všetkých detajlov. Ale ja dúfam, že sa budeme často stretávať a budeme môcť tieto detaily eh, pozrieť. Začnem ochranom údajov, už som aj v úvode o tom hovorila, je to téma, ktorá je pravdepodobne z tých najdôležitejších, z tých rozpracovaných rokovania z USA, otázka Google a tak ďalej. Budem štrukturovať moje odpovede, aby som odpovedala na čo najviac otázok. Ďakujem naozaj tejto otázke už bola dočasná čiastočná dohoda v júni. Pani Cipfel, myslím, položila otázku na neformálnom samite minulý týždeň sa dosiahol pokrok. Mnohí z vás ste tam určite boli a diskusia o flexibilite pre verejný sektor. Tam sa dosiahol veľký pokrok. Bol to veľký problém hlavne pre nemecké orgány a ja dúfam, že situácia sa odblokuje a budeme môcť začať čo najskôr s trialógom, aby som ho mohla využiť, ale dúfajme, že do konca roka. Hovorilo sa o Google, ale je to aj otázka Microsoftu, Nebudeme ich tu porovnávať, ale v tieto dva prípady to sú spoločnosti, ktoré majú protirečivé povinnosti, právny režim v USA a tu nie je ten istý, takže na jednej strane je rešpektovanie práv v Európe a potom sú Američania, ktorí chcú prístup k údajom. Tejto téme sme sa už venovali eh, veľmi často a nie je prekvapením, že komisia viackrát zopakovala, že osobné údaje sa nesmú postupovať alebo nesmú byť priamo prístupné jedine v kontexte medzinárodných dohod, ktoré sú teraz platné. Legislatívny rámec, tak ako bol navrhnutý, komisia v návrhu z roku 2012 posilnila tú časť, kde Spoločnosti, ktoré pôsobia v Európe, musia rešpektovať európske údaje a ich ochraňovať. A to je aj to, čo hovorila pani Holmajer. Takže musíme sa dosiahnuť, musíme dosiahnuť čo najrýchlejšie schválenie balíčka o ochrane údajov. Google a ja rovnako ako vy čítam tlač, je to problematika, ktorá je kľúčová dnes tu nemôžem na všetko odpovedať, mnohé veci sa teraz analizujú, ale kľúčové slovo pre mňa je rovnováha medzi právom na informáciu a právom individuí na ochranu ich údajov. Zatiaľ návrh komisie je koherentný so stanoviskom súdu a to, čo povedal pán Albrecht pokiaľ ide o jednotlivé jurisdikcie eh, USA a tak ďalej k tomu stanovisku súdu, tak dajte nám trochu času. Budeme musieť zanalizovať situáciu v členských štátoch eh, vo svetle tohto rozsudku. Tá, viete, eh, je to potrebné, ale kľúčové slovo pre mňa opakujem je rovnováha. Safe Harbor. Pán Albrecht, Zaznamenala som, že, ste zazna- teda, že vy ste zaznamenali e, to prerušenie, ale komisia v novembri 2013 e, predložila 13 odporúčaní a odvtedy rokuje pani Lebaj je tu s nami a ona rokuje s Američanmi. Prebiehajú diskusie a keď som sa s ňou pripravovala ešte som sa samozrejme s nimi nestretla, ale ona povedala, že dosiahli významný pokrok hlavne v oblasti transparentnosti. Je to jasná línia komisie. Žiadame od Američanov, aby aplikovali tých 13 odporúčaní. V tomto štádiu François Lebaj to vysvetlí, neviem, či tento, či budúci týždeň. V akom stave sú rokovania? Nechajme ju, nech rokuje s Američanmi a keď vás ona bude presne informovať o pokroku v téme, tak vy nás budete informovať o vašom stanovisku, pretože je to naozaj veľmi dôležitá téma. Teraz potreba národnej bezpečnosti, už som povedala, to je princíp výnimka v titule národnej bezpečnosti. No, máme tu spoločnosť. E, tá výnimka by mala byť e, skutočne, ten, nemala byť princípom, mala by byť výnimkou. Ten e, rámc, tá rámcová dohoda, aj tam je veľký pokrok v rokovaní medzi komisiou a americkými orgánmi. Američania sa zaviazali, že pozmenia ich legislatívu a umožnia, aby európsky občania mali rovnaké práva ako občania americkí, takže už ideme dobrým smerom a myslím, že prebiehajúce rokovania tiež Druhá téma, snažím sa to trochu štrukturovať, aby to bolo koherentné. Voľný pohyb osôb. Už ste to zopakovali a ja to tiež zduplikujem. Voľný pohyb osôb sa jednoducho nespochybňuje. To je jedna z, zo štyroch veľkých základných slobôd. My žijeme v EÚ v právnom štáte a to je jeden z pilierov a teda v žiadnom prípade ju nemôžeme spochybňovať, ale existujú rôzne pohyby v jednotlivých členských štátoch a musíme ich sledovať, sledovať potreby občanov a preto komisia sa snažila mať konkrétny prístup, aby sa obmedzili zneužívania. Napríklad manuál o manželstvách eh, dohodov alebo dohodnuté manželstva, ďalej komunita LGBTI. Áno, aj tu je problém diskriminácie. Komisia je strážkyňa zmluv, to nie je novinkou pre nikoho. A vychádzame z princípu nediskriminácie a charta sa stále aplikuje, takže ja osobne sa zavezujem, tejto veľmi dôležitej téme, aby európska legislatíva, ktorá je platná, aby sa aplikovala rešpektujúc chartu základných práv, práv nediskriminácie komunity nielen LGBTI. Nemôžeme, nejde len o to, že samozrejme nejde o to, aby sme ich izolovali, tento problém je oveľa širší. Zavezujem sa s vami spolupracovať, lebo vy ste hybnou silou a zavezujem sa k podpísaniu smernice v článku 19 a vám netreba, pána Albrecht, opakovať, aké to je ťažké, ale rátam s vašou podporou. Romovia. Komisia sa snaží prísť s pozitívnymi opatreniami. Samozrejme, v členských štátoch sú problémy, treba ich pozorne počúvať aj občanov. Voľný pohyb, znovu opakujem, je princíp a tá rovnováha e, je rovnako dôležitá a myslím, že prístup komisie, kde hovorí, že je potrebná integrácia Rómov, aby mali prístup k vzdelaniu, k zdravotníctvu, k práci, to sú všetko zásadné opatrenia. Ak sa môžu Rómovia integrovať, tak mnoho problémov, ktoré súvisí s touto populáciou, by sa mohli vyriešiť. Európsky prokurátor, trestná spravodlivosť, to je veľmi dôležitá téma. Správne ste pripomenuli Európsky prokurátor. Budú tam kolegiálne inštancie a my budeme spolupracovať s trestnými orgánmi v členských štátoch. Samozrejme, nejde tu o to, že by sa niečo rušilo, ale budeme lepšie využívať existujúce zdroje, aby sme spolu lepšie fungovali a zároveň, aby sme využili špecifika trestných poriadkov v členských štátoch. Čo som zabudla? Áno, nadmerné množstvo väzňov vo väzniciach, pani Ferreira. Áno, tiež veľmi dôležitá téma. Nesmieme zabúdať, že súčasná situácia je nekompatibilná s prezumciou nevinnosti, nevinný, pardon. Tu sa snažíme aplikovať čo najskôr štyri rámcové opatrenia, ktoré nám umožňa obmedziť riziko porušovania tejto základnej slobody. Vyčerpala som svoj čas, pán predseda. Som samozrejme pripravená odpovedať na ďalšie otázky alebo individuálne s vami detálnejšie prebrať eh, iné otázky. Vidím, že tam už červená hvizička bliká. Pán predseda by ma poklepkal kladivkom. Eh, Ďakujem. Teraz otázky eh, zo strany koordinátorov výboru Jury. Na 4 minúty má slovo pán Zvievka. Ďakujem. Obdivujem vašu stručnosť a precíznosť a budem sa snažiť rovnako ako vy byť stručný. E, dva body z mojej strany. Cecilia Wikström už bola spomenula, že tvorba silnej únie musí vychádzať zo spoločných princípov toto tejto kombinácie by sme chceli ešte pridať to, že musíme vytvárať spoločnú európsku právnu kultúru. O tomto sme diskutovali v našom výbore už po dlhú dobu. Pokiaľ ide teraz o, o rozsudky v oblasti občianskoprávnej, pretože sme prijali dobré rozhodli sme sa boli sme veľmi radi, že európske štáty by mali e, aplikovať tieto rozsudky. Európska rada by chcela posilniť fungovanie a implementáciu týchto e, bodov, takisto dôležitosť lepších informácií a ich výmeny práv, týkajúce sa právnych nástrojov, ktorý, do ktorých by mohli ťažiť európsky občania. Preto mám otázku, aké kroky e, plánujete v oblasti posilnenia tohoto nástroja, jeho spopularizovania, to znamená prístupnosť týchto informácií zo strany podnikov, podnikateľov. Takáto právna kultúra by sa mohla rozvíjať tak, aby tieto rozsudky mohli byť implementované. Potrebujeme tiež posilniť dôveru a preto je dôležité organizovať spoločné školenia, pre pracovníkov v oblasti justície, nie len pokiaľ ide o sudcov, prokurátorov, ale i iných zamestnancov v tejto oblasti. Európska komisia prišla s pilotným programom, pokiaľ ide o spoluprácu v tejto časti. Nie sme celkom spokojní, preto by som sa rád spýtal, či by ste sa s nami mohli pomáhať podeliť s vašimi názormi, pokiaľ ide o pokračovanie, posilnenie týchto aktivít, ich fungovanie v oblasti spravodlivosti, justície. Tretia otázka je veľmi konkrétna, týka sa európskeho predajného práva. Už e, pred dvoma rokmi e, v auguste 2012 sme začali hovoriť o fungovaní takéhoto systému celoeurópskej právnej úpravy predaja, ale práce bohužiaľ stále ešte pokračujú a my v parlamente sme už síce dostatočne ďaleko. Situácia v rade je však oveľa horšia. Naši spravodajcovia, pán eh, Leinen, pán Berlinger už nie sú tu. Kým vymenujeme nových spravodajcov, rád by som sa spýtal, či ich budete podporovať v tých aktivitách, kde ja dúfam, budú tieto aktivity úspešné a či ste za takýto voliteľný nástroj v tejto oblasti, pokiaľ ide o spoločnú právnu úpravu predaja. Ďakujem na 3,5 minúty pani Regner. Ďakujem, pán predseda, vítajte. Pani Reichert, vzhľadom na skutočnosť, že máte len eh, krátky vymedzený čas, zameriam sa na tie témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Čiže určité typy, ktoré e, pretrvávajú. V prvom rade som si vybrala mate, e, zložku alebo tému, ktorá je dôležitá pre praktický život občanov e, a ich obavy. Ide o zjednodušenie príjmania určitých, uznávania určitých verejných dokumentov Určite viete, že parlament v prvom čítaní pre, privítal prístup komisie návrh k zjednodušeniu a príjmaniu e, verejných dokumentov, dokonca ich rozšíril do určitých, určitých aspektov. Pani komisárka Reding sa zameriavala na tieto témy. Moja otázka teda znie, čo si e, myslíte o e, zvrátení dôkazového bremena pri e, týchto materiáloch a takisto zmenu rozsahu. Takisto tiež osobitne, pokiaľ ide o uznávanie obsahu e, dokumentov o e, stave. Ďalšia téma, už o nej hovoril pán Zvievka, Európske kupnopredajné predajné právo. Otázka znie, čo vy môžete urobiť ako uh, kandidátka na pozíciu komisárky, čo môžete urobiť v tejto problematike celkom presne. A tretia téma, o ktorej ste už hovorili v úvode, e, postup pri e, vyhlásení bankrotov, nesolventnosti. Tu by sa tiež mali zaviesť preferenčné práva zamestnancov. Podporujete túto myšlienku? a odzrkadli sa v blížiacom sa návrhu komisie? A potom ešte na záver, jedna z tých kľúčových tém pani e, Redingovej, e, účasť alebo rodová rovnosť, zastúpenie e, žien v riadiacich orgánoch spoločností kotovaných na burzách. Máme tu rozdiely medzi návrhom komisie a potom medzi tým, čo sme rozhodli my ako parlament, o čom sme my hlasovali. Základný rozdiel medzi pozíciou parlamentu a návrhom komisie bolo vymazanie e, príjmania spoločnosti, kde, kde členovia menej zastúpeného pohľavia e, sú v počte menšom ako 10 To bola tá základná otázka. Ako to budete riešiť? Ujmete sa tejto problematiky? A ďalší aspekt? E, parlament má zoznam sankcií a to je ďalšia téma. Napríklad e, vylúčenie z verejných e, obstarávaní. Aký je váš prístup ako kandidátky? A potom na záver. rozhovory s radou takisto s tými krajinami, ktoré boli neutrálne v týchto otázkach. Čo budeme robiť? Nielen, aby sme posilnili dobré pre, e, postupy v tejto otázke, ale že chceme e, to uzavrieť. Pán Karim za EKR má minútu a pol. Je tu veľmi rozhodujúce obdobie. Naša únia je v veľmi e, problematickej situácii. Ľudia sa na nás pozerajú a musíme preklenúť medzi, medzeru medzi nami a občanmi. Ako si vy predstavujete vzťahy s národnými parlamentami osobitne po reakcii vašej predchodky na, na základe subsidiarity, pokiaľ ide o ver, e, európske, e, európskeho verejného prokurátora. Zdieľate eh, eh, názor výboru Júri v tomto ohľade. Dialóg s národnými parlamentami musí byť zlepšený a vyjadruje, vy, vyžaduje sa tu štúdia na metódy na posilnenie mechanizmu subsidiarity a ďalej potom, eh, pokiaľ ide o rast, a keď sa pozrieme na tému, ktorú spomenuli dvaja koordinátori, pokiaľ ide o spoločné predajné právo. Môžem vás presvedčiť, aby ste uvažovali o širšom rozsahu e, názorov nielen zainteresovaným, ale tiež národných vládam a tiež tu v Európskom parlamente, pokiaľ ide o užitočnosť tohoto konkrétneho navrhovaného opatrenia. Keď sa pozrieme na existujúcu európsku legislatívu ako právo spotrebiteľské, malé požiadavky, ktoré vstupujú do platnosti, ktoré by mohli mať veľmi pozitívny dopad na schopnosť e, spotrebovať. E, e, súhlasili by ste, že možno zlepšiť tieto opatrenia a potom tiež posledná otázka, pokiaľ ide o patenty. Nehovorili ste o tom vôbec. Máme tu opatrenia, ktoré sú len v zárodku. Ako posuniete rozvoj týchto vecí a prečo ste v svojom prejave toto nespomenuli? Je možné Eh, je to i dôkaz takého pohľadu skôr dovnútra? Ďakujeme. Pán Kavada za Alde na minútu a pol. Je vous souhaite aussi la bienvenue, Madame Reichertz. Ja vás vítam vzhľadom na váš profil a kurikulum. Ste správne menované. Podľa toho, čo som si prečtol, mám dve otázky manželské režimy a otázky kompetencie a aplikovateľnosti a uznania vykonávania rozsudkov e, v manželstvách a potom v dedičstvách a registrovaných manželstvách. E, toto sa schválilo v parlamente už istý čas a je tu rozhodnutie rady. V minulosti môj výbor vyzval upozornenie k recipročnému uznaniu adopci, pretože v Európe boli prípady, keď adoptívni rodičia sa presťahovali, išli do inej krajiny a boli im odobraté deti, pretože im neuznali štatút adoptívnych rodičov uzná, ten režim uznávania adoptívnych rodičov a tak ďalej, e, zavezujete sa, aby to bolo konečne prijaté. Potrebujeme recipročné uznávanie adopcií v členských štátoch, tak ako to žiadal EP. A ešte by som vás rád upozornil na inú tému, ktorú spomenuli kolegovia. Podľa mňa je nevyhnutné, že členské štáty, ktoré neaplikujú chartu základných práv, musia byť sankciovaní a nielen im zdvíhať prsty, tak ako to robila vaša predchodkynia. Ide o dôveryhodnosť, ktorú od nás voliči žiadajú. Ste ochotná takto postupovať? Prípady Rakúska e, k tomu došlo a boli tam priaznivé účinky takýchto sankcií. Os Pán Kryzogunos teraz za GUE minútu a pol. Okay, not present. Uh, Madame Hautala for Greens, one minute. Za zelených pani Hautala. Ďakujem. Mám dve otázky, pani Reichertz Jedna sa týka arbitráže. To bola širšia verejná rozpráva na tému e, transatlantickej e, dohody o obchode a partnerstve. E, kde ide o mechanizmus riešenia sporov. V Bruseli máme nariadenie, ktoré platí viac ako 1,5 roka a mali by sme z tohoto dosahu formálne sme mali vylúčiť zmierovanie, ale je to znaďalej nejaká taká e, nejasnosť, e, dvojznačnosť. Súhlasíte s tým, že je tu tá e, dominancia štátnych súdnických systémov a potrebovali by sme e, jasnejší rámec pre zmierovacie konanie. A druhá otázka sa týka únosov detí, vieme, že je to obrovská tra- tragédia. E, e, z časti e, je tu prebiehajúca disk- diskusia a spory, kde rada popierala kompetencie EÚ, pokiaľ ide o hákský dohovor k únosu detí. Súhlasili by ste, aby sa tento, tieto diskusie ukončili a aby sa umožnilo dať EÚ e, kompetencie v týchto medzinárodných procesoch únosov detí. Ďakujeme za EFDD Jules Bergeron. Seems to be, uh, not present. Dá sa, že to nie je Pani Reichertz, poprosím vás, keby ste odpovedali. Bueno, pues parece ser que... Zdá sa, že už je na rade e, výbor FAM. Ako posledný vystupujeme v tomto vypočutí. Ja dúfam, že na budúcich stretnutiach rovnakých charakteristik to bude inak. Začneme otázkami koordinátoriek. Pani Legrip v mene EPP máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pani Reicher. Sústredujem sa na otázku nerovnosti platov decembri roku 2013 EP urobil vyhodnotenie e, v smernici aplikácie rovnosti práv medzi mužmi a ženami a rovnakých platov medzi mužmi a ženami. Tak to sa ešte nezaplikovalo, pretože ešte stále nemá, nie sú rovnaké e, platy medzi mužmi a ženami. Aký je váš návrh? a čo mienite obhajovať v tom vašom krátkom mandáte. Komisia v marci urobila odporúčania v roku 2013 pardon, tohto roku opravuje sa rečnička. Sú podľa vás tieto odporúčania postačujúce? Nebolo by potrebné urobiť pokrok v jasnej definícii a zadefinovať, čo to je práca rovnakej hodnoty na európskej úrovni vzhľadom na existenciu jednotného vnútorného trhu a vzhľadom na pohyb eh, pracujúcich. Samozrejme, potom ešte ďalšie otázky v oblasti ženských práv, eh, pokiaľ ide o podnikanie žien, to je tiež ďalšia otázka, ktorá by ma zaujímala. Ďakujem pani Legrip za SND. Pani Arena, ďakujem. Máte zložitú úlohu, pretože sa musíte e, nejakým spôsobom vysvetľovať e, to, čo ste urobili v minulosti a sledovať do budúcnosti. Pokiaľ ide o tú otázku žien v správnych radách, to sa už hovorilo, ale teraz materská dovolenka. Komisia uvažuje stiahnuť návrh smernice, ktorý chce lepšie ochraňovať ženy v práci e, tehotné alebo e, e, ktoré dojčia. E, po, s argumentom zvýšenia e, miery zamestnanosti žien, ale podľa mňa, keď túto smernicu stiahnete, tak to nedosiahnete. Ja si myslím, že ženy v tejto situácii potrebujú väčšiu ochranu v parlamente sme realizovali dosť veľkú prácu a otázka je jednoduchá. Záväzujete sa, že budete pokračovať v tejto práci a v rámci talianského predsedníctva bude pokračovať pani Moretti, talianská spravodajkyňa, aby sa angažovala obhajovať toto stanovisko aby mohli ženy nadalej pokračovať vo svojej práci, nemuseli začínať od nuly. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička v mene ALDE, pani Liner. Uh, Ďakujem, vitajte, pani Reichert. Moja otázka sa týka správy Parvanová ALDE, prijatá na konci minulého volebného obdobia. V tomto kontexte Európsky parlament prijal správu z vlastnej iniciatívy, kde sa žiadalo od komisie, aby predložila návrh legislatívneho aktu, ktorý by vytvoril opatrenia na podporu činnosti členských štátov v oblasti prevencii násilia na ženách. Komisia odpovedala, citujem, že nepovažuje za vhodné, vypracovávať legislatívny návrh v otázke prevencia. To je pre nás veľké sklamanie, pretože my sme nechceli nič moc nové, v nejaké veľké veci. A preto priama otázka, súhlaste s týmto vyhlásením? A po druhé, čo mienite urobiť, aby ste bojovali proti násiliu na ženách na úrovni legislatívy? Ďakujem, že ste nadniesli túto dôležitú otázku a teraz v mene ECR pani von Stork. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Frau Reichert, internationale Organisationen wie OEC... Medzinárodné organizácie ako OBSE a OSN uznávajú e, výkony žien i mimo formalizovaného pracovného trhu mimo formalizovaného trhu, to znamená matky, ktoré 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez odplaty a nároku na e, dovolenku pracujú. Ďalšia, e, jednoducho, nikto sa e, ne, nezastáva týchto žien podľa e, politiky OSN je táto práca uznávaná len vtedy, keď je vo formalizovanom prostredí, keď žena teda e, e, keď v podstate krmi e, kravy, ak by som to povedala, tak je hodnotná pre spoločnosť, ale keď e, sa stará o svoje vlastné deti, e, tak je menej hodná pre spoločnosť a hospodárstvo. Vy, ako to vidíte vy? Ďakujem, mene GUE. Pani Borg. Thank you. Ďakujem. Je tu množstvo e, dôležitých e, tém práva matiek, e, sexuálne, reproduktívne práva. Je dôležité tiež, že ekonomická a sociálna dimenzia nie sú dostatočne teraz plnené. Chudoba, staršie ženy, migra- migranti a matky, ktoré samostatne vychovávajú všetko toto, pritom máme v Európe stratégiu o rovnosti v EÚ, takže je tu e, text, ale nie sú tu kroky. Európska e, komisia je kolegium. Ste pripravená spustiť kroky, aby sa kriticky skúmali politiky trojky s rodovými dopadmi. Mohli by ste to spustiť, niekto by mohol mať túto zodpovednosť. Čo urobíte preto, aby ste vystupňovali kroky smerom k ekonomickej nezávislosti žien a posilnená starostlivosť o deti v EÚ? Ďakujem pekne. Mene zelených pán Jordi Salstia. Mrs. Reichters, in the next weeks Pani Reichter. spa, španielská vláda príjme nový zákon e, k prerušeniu tehotenstva. To bude mať veľký dopad a situácia bude rovnaká e, ako 20 rokov dozadu. Ako vy, ako komisárka, komentujete túto situáciu? Aké budú vaše kroky v tejto e, zl- zl- veľmi zlej situácii? Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste korektne využili rečnícky čas. Pani Juto v mene EFD. Sí, grazie, Benvenuta, ma... Ďakujem. Vítajte medzi nami. Taliansko je charakterizované nízkou účasťou žien na pracovnom trhu mm, o 12 menej než je európsky priemer. 15 až 49 rokov, e, tak tieto ženy e, sú veľmi malo zamestnané. Kritickosť pracovného trhu Eh, keď eh, sa ženám narodí dieťa, tak situácia na pracovnom trhu sa v prípade talianských žien zhoršuje. Rovnako eh, je množstvo ľudí, ktoré potrebujú opatrovanie v domácnosti. Takže sú tu veľké ťažkosti aj v miestnych samozprávach, aby pokryli narastajúce požiadavky na e, služby pre deti, ako sú jasličky, školky a tak ďalej. Vzhľadom na tieto alarmujúce údaje, aké konkrétne akcie chce EÚ urobiť? Vzhľadom na to, že miestne samozprávy nemôžu e, poskytnúť dodatočné služby pre deti, nemajú dostatočné infraštruktúry, jedine súkromné, ktoré sú veľmi nákladné, akým spôsobom chce komisia umožniť fungovanie infraštruktúr, e, ktoré budú menej nákladné aj pre tých menej e, zvýhodnených. Ďakujem pekne, že ste rešpektovali rečnícky čas. Nech sa páči, môžete odpovedať na otázky, ktoré padli e, zo stranou Boh výborov. Ďakujem za všetky tieto veľmi konkrétne otázky oblasti, ktorá európskych občanov zaujíma, či už mužov alebo ženy. Ja si myslím, že ide o základné body. E, nesolventnosť, e, obchodné právo a tak ďalej. Myslím, že v rade už došlo k zbliženiu postojov, hlavne pokiaľ ide o koordináciu postupov. Väčšina pozmeňovacích návrhov EP bolo prijatých. Máme kontakty s radou, aby sme išli viacej vašim smerom. Do konca roka, myslím, by sa rokovania mohli ukončiť a to je teda téma, ktorá by sa mohla ukončiť. Verejná dokumentácia alebo verejné dokumenty veľmi dôležitá téma pre občanov. Komisia navrhla text na zjednodušenie postupov pri cezhraničnom akceptovaní verejných a e, oficiálnych dokladov, pokiaľ ide o dodatočnú notifikáciu takýchto e, dokladov. Ja som si dobre vypočula vašu žiadosť o rozšírenie rámca aplikácie ale ten, ktorý robí viacej, niekedy robí menej a ale myslím, že tu by sme v rade dosiahli veľmi rýchlo väčšinu v tomto bode. Pokiaľ ide o tie civilné záležitosti, analýzujeme vhodné opatrenia a veľmi rýchlo by sme mali prísť konkrétnymi opatreniami. S talianským predsedníctvom sme v permanentnom kontakte a aj ono chce dosiahnuť pokrok v tejto téme a ja dúfam, že v druhom čítaní sa dohodneme a tým urobíme obrovský krok, aby sme vyriešili veľké obavy našich občanov. Ženy e, v správnych radách, e, to je problematika, ktorá je v kompetencii oboch výborov. Ďakujem, že ste sa tomu bodu venovali Pani Redingová urobila obrovskú prácu. Musela viesť určité boje a tu tiež talianské predsedníctvo je ochotné urobiť pokrok a stanovilo si jasný cieľ dosiahnuť dohodu. Ja samozrejme v tomto krátkom mandáte urobím tiež maximum preto, Výnimka pre firmy, kde je menej ako 10 Komisia to chcela eh, predniesť ako prvok flexibility, ale môžeme súhlasiť s pozmeňovacím návrhom parlamentu, ktorý odstraňuje túto výnimku a teraz sankcie. Podporujem ten pozmeňovací návrh, kde sa ujasňuje ten manevrovací priestor a rámec aplikácie ale ak by sme chceli sankcie posilňovať, to sa mi zdá ako disproporčné, ale budeme mať čas o tom ešte diskutovať. Nariadenie Brusel 1. Neviem, kto už porožil otázku. Ospravňujem sa, neviem, kto to bol. Brusel 1 máme tu prepracovanie a to je základná etapa odstránenie exekvatúry pôvodný návrh komisie, tak tam boli aj medzinárodné aspekty, ale žiaľ v rade nebola väčšina v tomto bode. Vrátime sa k tomu, pretože v Bruseli je nie revízna klauzula a už sa na tom pracuje. A ďakujem za vašu štúdiu v tomto kontexte. Je to jedno z mnohých dôležitých tém. Otázky Európskeho kupno-predajného práva. Aj tá je zložitá problematika. Členské štáty majú veľmi rozdielne postoje. Možno to súvisí s tým, že sú rôzne mm, poriadky v členských štátov. Chceli ste obmedziť rámec aplikácie smernice No uvidíme, možno mm, získame podporu ďalších členských štátov, ale bola by som opatrná. Technická revízia textu prebieha a budeme stále v kontakte. Často sa ozýva kritika, že by to znížila právo, znížila, znížilo práva spotrebiteľov, ale my uvazujeme o systéme, ktorý nebude povinný a spotrebiteľ bude môcť nakupovať vždy tam, kde to bude považovať za dobré. Právny štát. Hovorili sme dnes večer o základných právach. Je to jeden zo základných kameňov EÚ EU a európskej demokracie. Boli určité problémy v niektorých členských štátoch, preto komisia prišla s iniciatívou predložiť oznámenie o právnom štáte. Pán Barozo povedal, článok 7 je skutočne jadrom a v tom prístupe komisie je myslím užitočné mať konštruktívny prístup s členskými štátmi a komisia s cieľom dosiahnuť transparentnosť a rovnaký prístup k členským štátom predložila toto oznámenie, kde je opis postupu, ktorý urobila a ktorý mieni robiť v prípade takýchto situácií. Vzájomné uznávanie rozsudkov v občianskej oblasti civilné právo. Lepšie poznanie práv je rozhodujúce. Myšlienka komisie je, a v tom budem pokračovať, ako posilniť práva zúčastnených eh, v občianských sporoch, aby sa rešpektovali tie minimálne štandardy Máme Európsku súdnu sieť, máme portál e-justice. To sú všetko nástroje, ktoré nám umožňujú lepšiu výmenu informácií a máme tiež všetky akcie pre lepšie vzdelávanie a informácie právnikov. Aj toto je veľmi Pán Kavada porožil otázku o uznávaní e, cezhraničných manželstiev. Vzhľadom na súčasnú situáciu je veľmi dôležité sa tejto problematike venovať, ale musíme uchovať prepojenia medzi jednotlivými prípadmi a nemôžeme manželské režimy a dedičské režimy oddeliť. Musíme byť koherentní a zároveň sa musia oba tieto balíčky e, schváliť. V rade sa zaznamenal významný pokrok v tom e, trio predsedníctiev. Technické práce pokračujú. Tu je talianské predsedníctvo tiež veľmi ambiciozne a uistilo nás, že sa bude snažiť odstrániť posledné prekážky, aby sme dosiahli jednomyselnú zhodu, ktorá je potrebná. Adopcia detí Adopcia sa neupravuje legislatívne, spadá to do, dohovoru, do Hakského dohovoru. Uznávanie procedúry adopcie, pán Kavada, vy ste sa pýtali, ako môžeme postupovať, aby sme zabránili tomu, že keď adoptujeme dieťa v jednom členskom štáte, aby nám ho neodobrali v inom. Sme si vedomí tohto problému. Aj to je náš každodenný život je to trošku byrokratický postup a tak ďalej. Urobili sme štúdiu a potrebujeme iniciatívu, ktorá umožní vzájomné uznávanie e, civilných aktov a civilných dokumentov a vyhlásení. Aj toto je jedno z bod, jeden z bodov, kde som požiadala služby, aby sa veci urýchli, lebo ja si myslím, že to môžeme mať vzájomné uznávanie na európskej úrovni. Odmeňovanie žien to sú otázky položené výborom FAM. Stále ešte existujú rozdiely medzi odmeňovaním, medzi mužmi a ženami. Žena, ak, e, žena nepovie opak, ale čo je dôležité, pracovať na transparentnosti. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa veci uverejňovali, publikovali. Komisia už prišla s určitými odporúčaniami. Členské štáty sa zaviazali ich podporovať a do roku 2015 písomne majú predložiť podklady, aké sú výsledky týchto štúdií. Násilie na ženách. Aj to má komisia ako strážkynia zmluv na, na, v kompetencii keď sú samozrejme právne kritéria, tak sa to musíme venovať. Samozrejme, to dôležitá problematika. Či treba alebo nie smernicu na boj proti násiliu na ženách. Ja viem, že pani Garcia Pérez sa tejto problematike veľmi venuje. Vytvorili sme celý rámec kontroly ale pokiaľ ide o schválenie smernice v trestnej oblasti, tak tam musíme spolu naozaj pouvažovať, aký by tam mal byť právny základ. To je ten zásadný problém. V súčasnosti to vyzerá zložité a ťažké, ale dúfam s vašou tvorivosťou, že prídete s nápadmi a riešeniami. Materská dovolenka. Veľa ste o nej hovorili aj predseda Juncker, takže ja tu nebudem už hovoriť nič nové. Smernica bola na stole už niekoľko stolov a mechanicky sa dostala do procesu Wi-Fi. Dobrá správa Talianské predsedníctvo, ktoré je stále veľmi ambiciozne, sa rozhodlo tejto téme venovať a ja ako žena len oceňujem túto iniciatívu. Tento návrh smernice, ak dostane pohyb v rade a vyzerá to tak, že to tak je, tak smernica sa bude vyvíjať a je naozaj veľmi dôležité, aby sme mohli talianským kolegom a členským štátom pomôcť. To je všetko, pán predseda. Ja si myslím, že som dosť rýchlo prešla všetky, alebo takmer všetky otázky, aspoň dúfam, že som na väčšinu z nich mohla odpovedať. Chcel som sa spýtať eh, v záverečnom vyhlásení, či by ste mohli eh, zodpovedať na otázku líbe k základným právam a právnemu štátu, ale ešte aj to ste eh, vo vašich odpovediach zodpovedali a ja myslím, že to ilustruje že naozaj vám môžeme poďakovať za veľmi komplexné zodpovedanie otázok, ktoré vám položili všetky tri výbory je to naozaj dočasná pozícia, ale pritom ste sa naozaj plne do toho vložili. Myslím, že nechcete už nejaké záverečné vyhlásenie urobiť, pretože ste naozaj veľmi komplexne odpovedali. Takže už mi iba zostáva poďakovať vám, poďakovať koordinátorom za všetky tri výbory, ale aj poslancom, pretože to je naozaj výnimočný proces, ktorý sa nebude opakovať pri vypočutiach e, e, komisárov budúcnosti. Toto je naozaj výnimočný proces. Chcel by som poďakovať e, obzvlášť teda tým kolegom, ktorým sa podarilo tu ostať. Chcel by som poprosiť koordinátorov, aby ostali tu v miestnosti, aby sme prešli k vyhodnoteniu vypočutia a chcel by som poďakovať ostatným kolegom za to, že tu dnes boli prítomní. Vďaka.